Urobila konkrétne návrhy, aby programy Erasmus a Leonardo mohli skutočne aj fungovať. Grazie, gra- ďakujem, ďakujem, pán poslanec Pejom. Druhé oznámenie. Ide tu o zmenu a opravu. E, Výbor pre vnútorný trh zaslalo nasledovnú opravu textov, ktoré boli prijaté v parlamente. Ide tu o nevyhnutné podmienky pre homologizáciu v oblasti všeobecnej bezpečnosti motorových vozidiel. Ide tu o systémy, jednotlivé súčiastky a tak ďalej. Táto otázka sa týka právov spotrebiteľov, článok 216 odsek 4 rokovacieho poriadku. Tieto zmeny budú prijaté, ak do 48 hodín od vyhlásenia nepožiada e, dostatočný počet 40 poslancov o e, niečo iné. A teraz pristúpime k hlasovaniu. Nech sa páči, pane. Vážený pán predsedajúci, 20 sekúnd. Ukradnem 20 sekúnd v plenárke, pretože každý mesiac sme nútení cestovať do Štrasburgu. A my to robíme s radosťou, ale aj tak by som chcel apelovať na predsedníctvo, aby takisto e, v komisii sa k tomu vyjadrili, pretože tieto cesty e, komplikujú veci. My by sme ich mohli zjednodušiť, my, talianská delegácia. A myslím si, že e, takisto s tým súhlasia aj ďalší kolegovia. My z Talianska nemáme priame lety z Ríma do Štrasburgu a my musíme skutočne e, únavne cestovať napríklad včera od 10. do 22. hodiny. A keď chceme teda, aby členské štáty, aby Francúzsko zasiahlo a aby malo trošku pozitívnejší prístup, aby sme mohli pricestovať do Štrasburgu e, pohodlnejšie. Váš ďakujem, pán Antinoro. Samozrejme, my budeme tlmočiť vašu, vaše posolstvo, ktoré je úplne jasné a jednoznačné. My robíme všetko preto, aby sme tieto nepríjemnosti spomenuli. Ide o logistické nepríjemnosti a netýka sa to len talianských poslancov, týka sa to iných poslancov, ale nebudeme sa o tom rozširovať, ideme hlasovať. Pani Alf- Alfáno? Áno, vážený pán predseda, my by sme chceli vystúpiť k, to- k tomuto pokusu uľahčiť e, o evakuáciu, ku ktorej došlo minulý týždeň v Bruseli. Myslíme si, že to, čomu došlo, sa neriadilo žiadnymi pravidlami. Nikto nám nepovedal, že treba odísť, čo sa deje pred parlamentom. Každý robil to, čo chcel. Rada by som vedela, koľko peňazí parlament každý rok e, vynakladá na pravidlá, evakuačné pravidlá Európskeho parlamentu. Eh, je, myslím si, že by sme očakávali od parlamentu niečo profesionálnejšie. Gli uffici preposti hanno provveduto ad avvisare. Príslušné služby informovali príslušných poslancov a všetci, ktorí boli vo svojich úradoch prostredníctvom hliadky, ktorá tadiaľ prešla. Bolo to jediná možná, možnosť, ako E, postupovať. A teraz vás prosím, sústreďme sa na hlasovanie. Správa kopa, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Správa Tykao za, proti, zdržali sa, schválené. Správa Galager. Hlasujeme nominálne, kto je, otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. Gratulujem spravodajcovi. Správa Roju, kto je za. Prepačte, ak som správne nevyslovil vaše meno za, proti, zdržali sa schválené. Gratulujem, pán Royal správa Aukony. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. E, široká väčšina za. Gratulujem správodajcovi. Správa Matias, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďakujem, gratulujem. Správa Kavada za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. Gratulujem pánovi Kavadovi. Správa Törer. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Schválená správa. Gratulujem. Správa Gardiny. Za. Proti? Zdržali sa? Schválená správa. Gratulujem. Správa Okony. Kto je za? Pardon. ospravuje sa pán predsedajúci prvý blok pozmenujúcich návrhov. Kto je za? proti, zdržali sa schválený prvý blok pozmenujúcich návrhov. A teraz takto pozmenený návrh, kto je za, proti, zdržali sa schválený. A teraz hlasujeme nominálne. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené širokou väčšinou. Gratulujem. A teraz tu máme správu Leichtfried. Mm, autor chce vystúpiť, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, nebude to trvať dlho ale myslím si, že je potrebné, aby som poukázal na niečo. Tento parlament bol predsa vždy na strane demokracie a demokratov, nie na strane diktatorov, ale na strane tých, ktorí sa zasadzujú za ľudské práva. A to sa objavuje uznesenia, ktoré sú určite veľmi dôležité. Ale som naozaj veľmi rád, že sa to teraz objavuje aj v správe, ktorá má aj hospodárske záujmy, pretože sa musíme zasadzovať ľudské práva, aj keď ide obchodné dohody. A prvý raz to robíme takto. Do budúcnosti týmto zabraňujeme tomu, aby sa software nekontrolovane dával diktátorom, ktorí e, tým potom kontrolujú to, čo sa deje na Facebooku, na Twitteri. Jednoducho to sú európske produkty, ktoré sa dodávali aj do Severnej Afriky. V budúcnosti to bude inakšie. Jediné na celej veci čo možno nie je v poriadku, je, že momentálne kontrolujeme až po dodávke. Ale možno v tej ďalšej správe už budeme hovoriť o kontrole pred dodávkou. Takže toto je jediná moja prozba na vážený kolegov a kolegy. Ďakujem pekne. Kolega. Ďakujem, pán kolega, za toto spresnenie. A teraz prejdeme k hlasovaniu pozmeniť návrh 52 za, proti, zdržali sa schválení. A teraz e, návrh takto pozmenený, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Teraz budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. E, správa schválená širokou väčšinou. Gratulujem spravodajcovi. Správa Fidanca. Dávam hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa. Gratulujem pánovi Fidancovi, lebo správa schválená, správa Koch. Odsek 4, kto je za? Budeme hlasovať po mene. Prosím, nech sa páči. Správodajca si požiadalo slovo. Vielen, vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám iba jednu krátku pripomienku. V poslednej minúte e, prešla sfalšovaná hlasovacia listina z EPP. E, musím povedať, že platí tá, ktorá je v podkladoch. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, v poriadku. Odsek 4, hlasujeme nominálne, otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Odsek 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 17 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 28 za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 29 za? Proti? zdržali sa schválení 30 za, proti, zdržali sa schválení 31 za, proti, zdržali sa schválení 34 za, proti, zdržali sa schválení 37, kto je za, kto sa zdržal, schválený odsek 46, 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Schválené. 47 eh, oddelené hlasovanie. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. 48 za, proti, zdržali sa. Schválené. 50 za, proti, zdržali sa. Schválené. 52. 50. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste odhlasovali. Uzatváram hlasovanie. Schválené širokou väčšinou. 52, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 54 za, proti, zdržali sa, schválený. Hlasujem elektronicky, otváram hlasovanie o 54.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 zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa schvál, schválená, 103, kto je za, proti, zdržali sa schválené, dávam hlasovať o celej takto pozmenenom návrhu, za, proti, zdržali sa schválené. Gratulujem. Teraz hlasujem o správe Diva. Kto je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 si budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Tretia časť je zamietnutá. Odsek 29 za, proti, zdržali sa, overíme si 29. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený paragraf, kto 41. Ak si želáte overiť hlasovanie elektronicky, môžeme to robiť 41 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 42 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 43 za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, 45 prvá časť za, proti, zdržali sa, schváľuje sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, otváram elektronické hlasovanie o druhej časti 45 -ky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Úvodné ustanovenie D, kto je za? Proti? Otváram elektronické hlasovanie o úvodnom ustanovení D. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. A teraz dávam o tak, hlasovať o takto pozmenenom návrhu za, proti, zdržali sa Návrh je schválený. Gratulujem autorovi. Správa Cimer. Takže odsek 36, dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schváľuje sa druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Overíme si druhú časť. Elektronicky otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Druhá časť je zamietnutá. Odsek 39. Po častiach prvá časť za, proti, zdržali sa, schváľuje sa druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. 40 v počastiach prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa schválená, 41 za, proti, zdržali sa schválená, 43 za, proti, zdržali sa schválená, 44 za, proti, zdržali sa schválená, 46 za, proti, zdržali sa schválená, 53, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti. Overíme si elektronicky druhú časť, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa druhá časť. 58 za, proti, zdržali sa, schva- zamieta sa 63 prvá časť za, proti, zdržali sa, schváľuje sa druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa 70 za, proti, zdržali sa, Overíme si 70 elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválená. 73 prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť to je za, proti, zdržali sa. Otváram hlasovanie elektronické. Končím hlasovanie. Schválená aj druhá časť, 74 prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Úvodné ustanovenie D za, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa schválená. A teraz hlasujeme o celom pozmenenom uznesení. Za, proti zdržali sa schválený aj tento návrh a ja gratulujem pánovi Cimerovi. Teraz správa Trzaskovský za. Proti, ospravedlňujem sa, hovorí pán e, predsedajúci odsek 2 za, proti zdržali sa schválené. A teraz hlasujeme o pozmenenom návrhu za, proti zdržali sa schválený. Gratulujem pánovi Traskovskému. Správa Gaspari. Odsek 1, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek 2, za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmenujúci návrh 1, spravodajcu za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek 7, hlasujeme po častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti. O druhej časti hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Druhá časť je zamietnutá. Ocek 8, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za, proti, Overíme si druhú časť elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Ocek 11, kto je za? Proti? Zdržali sa? Otváram elektronické hlasovanie o oceku 11. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. Odsek 14. Hlasujeme oddelenie. Pohlasujeme o prvej časti 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválená. Hlasujeme o druhej časti 14. Kto je za, proti, zdržali sa schválená. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa. Odsek 21, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 23. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť za. Prepačte. Prepačte. Budeme hlasovať o druhej časti. Za, proti, zdr- drža- otváram elektronické hlasovanie o druhej časti. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa. Odsek 24, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, kto sa zdržal, schválená, 34, kto je za, proti, kto sa zdržal, otváram elektronické hlasovanie o ceku 34. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 36, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená, 39, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená, 43, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schváľuje sa. Overíme si 43 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválená. 45 prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Schválená prvá časť, druhá časť za. Proti Ešte raz, kto je za, prosím, zdvíhajte ruky. Kto je proti, zdržali sa schválená. 47 za, proti, zdržali sa schválený. Úvodné ustanovenie K, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schváľuje sa. Úvodné ustanovenie je prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schváľuje sa druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schvaľuje sa. A teraz hlasujeme elektronicky o návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schváľuje sa, gratulujem spravodajcovi, ďakujem a prajem vám dobrú chuť. Caro presidente Vážený pán predseda Šulc, gratulujem vám a dobrú chuť. Allora, il primo a parlare... Takže teraz vysvetľovanie hlasovania k správe Kopa, pán Gudmila.